Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen. Takže, drahé kolegyne a kolegovia, pustíme sa do dnešného rokovania. A začneme bodom 14, e, ktorý obsahuje prezentáciu priorít slovenského e, predsedníctva. Ja som veľmi rád, že tu dnes e, máme pána Petra Žigu, slovenského ministra hospodárstva, ktorého týmto vítam na našom príbore Aj celkovo v Bruseli. Každý samozrejme vie o veľkých výzvach, ktorým čelíme v oblasti obchodnej politiky. A my budeme hovoriť samozrejme o ratifikácii, a ratifikačnom procese dohody CETA, ehm, ďalej o otázke e, akceptovania predbežného, predbežnej platnosti. Táto vec e, sa dostala aj na pretras médií a verejnosti, ale aj druhý bod e, je veľmi dôležitý a zaujímavý pre priemysel a ekonomiku, otázka obchodno-obrannej modernizácie a tiež majú veľký význam rokovania s Čínou a e, obchodných obranných mechanizmov po 11. decembri tohto roka a otázky, ako e, zmanéžovať e, legislatívny proces tak, aby sme dosiahli správne riešenie a dohodu medzi radou a parlamentom ešte pred tým decembrovým termínom. A <laughs> Máme samozrejme e, na programe aj nejaké tie legislatívne záležitosti, ktoré treba opraviť, konf- teda minerály z konfliktných oblastí a tiež e, začínajúce a už prebiehajúce rokovania v prípade no teraz s Japonskom a Tiež e, očakávame multilaterálny pokrok, alebo teda prístup a pokrok e, v Ženeve. Takže ja si myslím, že to je obdobie veľkých víziev a veľmi radi si vypočujeme, ako sa k tomuto chce postaviť vaše predsedníctvo. Takže ešte raz, e, pán minister, vám veľmi pekne ďakujem a dávam vám slovo. Thank you, Mr. Lange, for your introduction. Ďakujem, pán Lange, za veľmi milé uvítanie, dámy a páni, členovia tohto výboru, poslankyne a poslanci. Som veľmi rád, že tu v Európskom parlamente e, mám túto možnosť byť a hovoriť s vami o veľmi dôležitej oblasti medzinárodného obchodu, e, ktorá, je, ktorá má veľký význam pre Európsku úniu. Musím povedať, že teda na jednej strane to veľký e, je to veľké privilégium, ale zároveň výzva to, že Slovensko preberá predsedníctvo poprvýkrát v Rade Európskej únie v takto veľmi dôležitom období. A ja by som dnes chcel prezentovať na tomto vašom stretnutí priority slovenského predsedníctva v oblasti obchodnej politiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch. E, už e, teda v prvom rade by som chcel vyjadriť ocenenie tej tvrdej práce, ktorú vykonali, vykonal náš predchodca a partner v predsedníckom triu, teda holandské predsedníctvo. To nám zanechalo veľmi solidnú, solidný základ, na ktorom môžeme budovať a dúfam, že bude pokračovať aj dobrá vôľa spolupracovať medzi členskými štátmi, ako aj zo strany Európskej komisie a vás, Európskeho parlamentu. Slovensko je otvorená exportná ekonomika a tým pádom e, vkladá veľkú vieru v slobodný, e, spravodlivý a vyvážený obchod, založený na princípe reciprocity a vzájomných výhod, pretože E, toto je dôležité aj pre rast a tvorbu pracovných miest, nielen u nás, ale v celej Európskej únii. A preto podporujeme zodpovednú obchodnú a investičnú stratégiu Európskej únii, e, vytvorenú v spolupráci s členskými štátmi, Európskou komisiou a Európskym parlamentom. A slovenské predsedníctvo tu chce e, dosiahnuť prínos, ktorý budú európske občania a naše ekonomike reálne vidieť a pocitovať. A chcel by som tiež zdôrazniť, že je veľmi dôležitá transparentnosť a prístup k informáciám, ako aj efektívna spolupráca všetkých európskych inštitúcií. A rád by som sa podelil s určitými postrehmi ohľadom hlavných víziev v oblasti obchodnej politiky Európskej únie a tiež s prioritami slovenského predsedníctva. V prvom rade e, ukončenie e, schvalovacích konaní a príprava na podpísanie e, komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou, teda CETA a rokovania v oblasti TTIPu budú e, samozrejme hlavnými prioritami nášho predsedníctva. Vzhľadom k e, súčasnej kritickej situácii v oblasti e, oceli, teda v oceliarstve, kde zachovanie spravodlivého obchodného prostredia a hospodárskej súťaže a zároveň ochrana európskych trhov pred dumpingovými importmi znova dostávajú do pozornosti potrebu modernizácie súčasného legislatívneho rámca Európskej únie e, naše predsedníctvo vzalo na vedomie e, uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré kritizujú nedostatok politickej vôle na rade e, v oblasti, v oblasti udelenia štatútu trhovej ekonomiky Číne. Modernizácia TDI a otázka mm, udelovania, alebo teda udelenia štatútu trhovej ekonomiky Číne budú veľmi náročné výzvy, e, ktorým naše predsedníctvo bude čeliť. No a e, záverom by som e, chcel povedať, že nesmieme zabúdať ani na veľmi významnú činnosť, ktorú treba odviesť na multilaterálnej úrovni. Budeme teda pokračovať v podpore Svetovej obchodnej organizácie, ktorá je podľa nás garantom transparentného, predvydateľného, viacstraného obchodného systému. Slovensko ako nastupujúce predsedníctvo Rady Európskej únie chce byť spolahlivým a konštruktívnym partnerom Európskej komisie pri e, implementácii obchodnej a investičnej stratégie Európskej únie a takisto pri pokračovaní rôznych rokovacích procesov, v ktorých e, sme zapojení na bilaterálnej a viacstrannej úrovni. A e, popri tomto všetkom by sme neustále mali reflektovať e, aktuálny vývoj v Spojenom kráľovstve a prispôsobovať e, naše kroky tomuto vývoju. V tejto chvíli ešte stále panuje mnoho neistoty. E, Nevieme, ako sa udalosti budú vyvíjať v nasledujúcich dňoch a mesiacoch, ale kým nebude vyvolaný článok 50 zmluvy o fungovaní Európskej únie Spojeným kráľovstvom, táto krajina zostáva plnohodnotným členom Európskej únie so všetkými právami a povinnosťami. No a teraz, pokiaľ ide o vplyv na e, vnímanie e, nás ako obchodného partnera, partnera našimi obchodnými partnermi. E, chceme vnímať ich pozíciu v tých prebiehacích rokovaniach tak, ako by to boli súčasť jednej veľkej skladačky spolu s Európskou úniou v oblasti medzinárodného obchodu. A teraz by som chcel hovoriť o niektorých prioritách predsedníctva. Podľa nás CETA, to je komplexná hospodárska obchodná dohoda s Kanadou je e, politickou prioritou predsedníctva. Podľa nás je to veľmi dobrá zmluva pre Európsku úniu, ktorá e, umožní ďalšiu podporu rastu a tvorbu pracovných miest a preto by sme mali využiť rýchlu, e, rýchle využiť výhody, ktoré nám CETA ponúka. Komisia predložila Rade Európskemu parlamentu návrhy na podpísanie, predbežnú platnosť a uzavretie a my na rade pracujeme e, tak, aby sme e, mohli túto dohodu medzi EU Kanadou podpísať na samite, ktorý je naplánovaný 27. oktobra tohto roka. E, rada už dala jasne najavo v roku 2014, že komisia má rokovať o CETA ako o zmiešanej dohode a mm, preto vítam, že komisia predložila zmluvu rade ako takúto zmiešanú dohodu, vďaka čomu bude CETA podliehať ratifikácii nielen v tejto snemovne, ale aj v národných parlamentoch E, čiže tu vychádzame v ústrety požiadavky národných parlamentov a tiež požiadavky verejnosti. E, rada ďalej túto zmluvu e, preloží do všetkých európskych jazykov a samozrejme Európsky parlament bude požiadaný, aby túto dohodu schválil. V februári 2016, 2016 bol ukončený proces legálneho čistenia textu a dosiahol sa európsky prístup o ochrane investícií a riešení investičných sporov, e, teda hovoríme teraz o e, systéme investičného súdu a e, v oblasti mm, teda v tejto oblasti si myslíme, že s takýmto veľmi dôležitým partnerom z G7 je to ďalší krok k zvyšovaniu štandardov v oblasti ochrany investícií a riešenia sporov, pričom je tu aj posilnená možnosť regulácie. Rada tiež pracuje na e, predbežnom uplatňovaní dohody, e, ktorá je veľmi dôležitá z hľadiska našej dôveryhodnosti voči Kanade, ale zatiaľ je príliš skoro, aby sme e, hovorili, aké budú výsledky tejto diskusie. Ale jedna vec je jasná, E, zatiaľ, alebo predbežne sa bude, bude, budú uplatňovať e, ustanovenia o investície, ako aj e, nový pojem investičného súdneho systému. Teraz TTIP. Na oboch stranách Atlantiku je ešte stále vôľa dosiahnuť dohodu o TTIP ešte pred koncom tohto roka. A hoci sa podarilo dosiahnuť istý pokrok v uplynulých mesiacoch, zostáva pred nami ešte stále veľa práce a dúfame, že akurát aktuálne prebiehajúce kolo prispieje k úspechu. Hoci by sme hoci si myslíme, že je dôležité v tejto veci pokračovať rýchlo, snažíme sa zároveň aj o vysokú mieru ambície vo všetkých troch pilieroch rokovaní a ne, nebudeme súhlasiť s dohodou, ktorá nebude optimálna len preto, aby sme mali nejakú dohodu. My si myslíme, že vyrovnaná a kvalitná dohoda bude dobrá pre EÚ a jej je všetky členské štáty vo všetkých pilieroch, pilieroch rokovaní, teda e, prístupu na trhy pre tovar, služby a verejné obstarávanie, e, spoluprácu v oblasti regulácie a e, mimo colné opatrenia a pravidlá. A tu ten schválený rokovací mandát o TTIP sa samozrejme plne rešpektuje, pričom právo regulovať európske aj štátne štandardy E, tieto dve veci sa nebudú odburavať a TTIP, podobne ako ostatné e, dohody o voľnom obchode, by nemal viesť k liberalizácii e, verejných audiovizuálnych, sociálnych, zdravotníckých alebo vzdelávacích služieb. A na neformálnom stretnutí ministrov pre obchod sa v septembri bude hovoriť práve o pokroku, ktorý sa dosáva. Na tejto báze budeme pokračovať. Lepší prístup poslancov Európskeho parlamentu, ako aj poslancov národných parlamentov k, k dokumentom v rámci rokovania o TTIP by mal prispieť posilnú transparentnosti a zabezpečiť e, demokratickejšiu kontrolu rokovania o TTIP, ale nedávne úniky e, utajených dokumentov nikomu neposlúžia a zhoršujú rokovaciu pozíciu Európskej únie, pretože podkopávajú našu dôveryhodnosť v rokovaniach a potenciálne môžu znížiť transparentnosť a budúci prístup k určitým e, dokumentom T-typu alebo dokumentom o type. A teraz dohoda o voľnom obchode s Japonskom. Zatiaľ e, pokrok, ktorý bol dosiahnutý v rokovaniach o dohode o voľnom obchode medzi EU a Japonskom, e, bol veľmi pomalý a sme z toho sklamaní. Ale napriek tomu sa obe strany odhodlali uzavrieť túto záležitosť do konca tohto roka, čo potvrdil aj e, premiér, japonský premiér Abe a aj lídry EÚ e, v kuloároch e, samitu G7 v maji. A tu by sme chceli e, preradiť, tak povedať, na vyššiu rýchlosť týchto rokovania, ako aj prejaviť silnú politickú vôľu. A tá by mala byť viditeľná aj na japonskej strane a mala by sa venovať riešeniu otvorených otázok. Takže v nasledujúcich mesiacoch naše predsedníctvo sa bude snažiť uzatvárať tie veci, ktoré sú otvorené a to tak, aby sa nám podarilo ukončiť rokovania úspešne. Čiže e, urychlenie týchto rokovaní e, neznamená to, že by sme e, sa mali zdať určitého obsahu. Práve naopak chceme dosiahnuť kvalitnú dohodu s vysokou mierou ambície. Okrem CETI, T-typu a Japonska stále prebiehajú rokovania s ďalšími partnermi, takže by som chcel riešiť niekoľko, niekoľko z, z tých najaktuálnejších. Mercosur, tu prikladáme veľký význam uzavretiu komplexnej a ambicioznej dohody s, Mercosur, s Mercosurom, ktorá by eh, splňala ofenzívne a defenzívne záujmy Európskej únie. Výmena ponúk s Mercosurom v oblasti eh, tovaru mm, verejného obstarávania služeb v maji bola veľmi dôležitým krokom v, v navrátení tých rokovaní na nejakú dobrú cestu. Ako ste viete, niektoré členské štáty neboli spokojné s, s zaradením kvót pre určité citlivé polnospodárske produkty v tejto fáze a e, preto tie najcitlivejšie produkty, teda konkrétne hovedzie a etanol, boli vypustené. A v tomto kontexte si samozrejme veľmi dobre uvedomujeme problémy, ktorým čeli polnospodárstvo Európskej únie a vítame rozhodnutie komisie vypracovať štúdiu o kumulatívnom dopade E, rokovanie o voľnom dohode Európskej únie na európske polnohospodárstvo. Táto správa komisie by mala byť, e, by mala byť e, verejná v septembri. Ekvador. Všetci sa iste zhodneme o Všetci sa zhodneme na tom, že je veľmi dôležité, že Ekvádor pristúpil k dohode o voľnej obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru a tiež sme si vedomi potreby podpísania predbežného uplatňovania ekvadorského protokolu Eh, pred koncom roku 2016, kedy autonómne obchodné opatrenia pre Ekvádor eh, zo strany Európskej únie eh, vypršia. No a v tejto fáze sme mm, teda trvalo, trvalo takmer dva roky od rozbehnutia rokovaní s Ekvádorom, kým sme sa dostali do tejto fázy a veľa času sme e, stratili zbytočne, ale napriek tomu sa rada bude snažiť, aby došlo k podpísaniu protokolu v novembri. E, samozrejme, Ekvador, podobne ako Kolumbia a Peru, e, bude tiež musieť byť podpis, po, pripravený to podpísať, aby sme sa vyhli nejakým ďalším zdržaniam. A my sme presvedčení, že Európsky parlament zohrá v tejto veci veľmi dôležitú úlohu pri uzatváraní tohto procesu, tak aby Ekvador mal dostatočnú podporu v tejto komplikovanej situácii. Slovensko víta myšlienku začať rokovania s Mexikom v blízkej budúcnosti. Očakávame, že prvé oficiálne rokovacie kolo začne v septembri, oktobri tohto roka. Komplexná a moder- ambiciozná modernizácia obchodného piliera globálnej dohody EU-Mexiko má vytvoriť koherentný, úplný, aktuálny záväzný právny rámec pre obchodné vzťahy EU-Mexiko. Dovolte, teraz prejsť na niektoré dôležité legislatívne spisy, o ktorých sa bude rokovať počas nášho predsedníctva. E, trhový štatút, e, e, štatút trhového hospodárstva pre Čínu, otázka poskytnutia takéhoto trhového štatútu Číne, je bezprecedentný politicky významný krok pre EÚ s ďaleko siahlými dôsledkami. Nielen, že to bude mať dopad na obchodný styk EÚ, ale aj na tvoru pracovných príležitostí a rast. Ale aj EÚ musí dodržiavať svoje záväzky v rámci predpisov Svetovej obchodnej organizácie. Takisto e, musíme e, reagovať na legitímne obavy európskych producentov a zároveň uznať, že Čína je našim strategickým obchodným partnerom. Čakáme na návrh komisie, takže rada zatiaľ ešte neprijela žiadne stanovisko o tom, či udeli Číne štatút hospodárstva alebo nie, ani Eh, stanovisko k nejakým podmienkam či zmierovacím opatreniam, ktoré by mohli ísť s takýmto rozhodnutím. A preto očakávame návrh komisie a sme pripravení spolupracovať s Európskym parlamentom a komisiou eh, v prospech európskeho priemyslu, európskych občanov. Samozrejme, že eh, plný, úplný potenciálny dopad takéto rozhodnutia treba dôkladne preskúmať. Na to si vytvoríme potrebný čas a preto práce na komisie, prípravné práce už e, začali, robiť komisia, hovorím tu konkrétne o otvorených verejných konzultáciách so zainteresovanými a o hodnotení dopadu. V kontexte aktuálnej krízy, ktorej čelí európske ocilársky priemysel, rada začala odborné diskusia, diskusie k návrhu komisie z roku 2013 o modernizácii obranných obchodných nástrojov EÚ. Teraz je ten správny moment na to, ako vylepšiť existujúci e, mechanizmus obchodných e, obranných opatrení, aby sme bojovali proti nekorektným obchodným praktikám aby sme zabezpečili rovnaké podmienky pre všetky európske podmienky. 13. mája na Rade ministri pre obchod mali plodnú diskusiu s komisiou na túto tému, zohľadňovali možnosti urýchlenia antidumpingových postupov a zmien metodológie výpočtu ziskových marží Rada všeobecne pozitívne nahliada na mnohé návrhy komisie, ale máme rozdielne názory na určité prvky, konkrétne na tému čiastočného neuplatňovania pravidla nižších, nižších cieľ LDR. E, budeme pokračovať na odbornej úrovni, e, na rôznych konšteláciách pracovných skupín rady a eventuálne na politické úrovni, avšak ešte je príliš skoro teraz povedať, ktoré z tých návrhov, ktoré predložila komisia či niektoré členské štáty, e, nakoniec bude pre radu akceptovateľná. Ako prezident ako predsedníctvo spravíme všetko preto, aby sme uľahčili hľadanie kompromisu na rade. Samozrejme, budeme sa zapájať do úzkej spolupráce a dialogu s parlamentom čo najskôr, ako to bude aktuálne. Nástroje medzinárodnej verejného obstarávania. E, trhy v tretích štátoch e, je potrebné zabezpečiť, aby takéto návrhy boli hospodársky vyvážené, aby nezvyšovali administratívnu záťaž, byrokraciu, aby nenarušovali e, konkurenčné podmienky na vnútornom trhu EÚ ani nevolali žiadne negatívne dopady vo forme odvetných opatrení zo strany tretich štátov. Ale musím povedať, že situácia na rade je veľmi zložitá a členské štáty majú naďalej rozdielne názory na túto tému. VTO aktuálne zameranie sa na našu obchodnú politiku pri rokovaní bilaterálnych a regionálnych dohôd ostáva, ale nemali by sme zabúdať na dôležitú prácu, ktorú musíme robiť aj na multilaterálnej úrovni. Budeme naďalej podporovať aktivity VTO, pretože podľa nás Svetová obchodná organizácia zaručuje transparentný a predvídateľný obchodný systém na multilaterálnej úrovni. Podporujeme pre všetkým prácu na dokončení e, E, na implementácii záverov 10. ministerskej konferencie VTO tzv. program po Nairobi, ako aj ďalšie rokovania o plurilaterálnych um, plurilaterálnej dohode o obchode v službách TISA a EGA o dohode o environmentálnych tovaroch. Vážený pán predseda, vážení poslanci, záverom mi dovolte zdôrazniť, že transparentnosť, prístup k informáciám a efektívna spolupráca všetkých európskych inštitúcií sú kľúčové. Ide o veľa, a teda mi dovolte zopakovať len to, že sa zavezujeme k tomu, že budeme aktívne, zodpovedne a efektívne predsedať Rade Európskej únie v oblasti obchodu a že budeme mať reálne ambície. Ďakujem za pozornosť a e, teším sa na vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister, za takýto komplexný prehľad vašich priorít. A teraz dám slovo najprv zástupcom politických skupín a potom ďalším poslancom. Vzhľadom na obmedzenie času máme ešte pol hodinu, tak mali by sme dať možnosť aj pánovi ministrovi zodpovedať na otázky. Takže navrhujem, aby sa rečníci pridržali limitu dve minúty najväčšia skupina EPP, takže pán Winkler vystupí v mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, vážený pán minister, ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Naozaj bola komplexná, zopakovali ste tie veci, ktoré sa udiali a pochybujem o tom, že 6 mesiacov postačí na to, by ste to všetko zrealizovali, ale v každom prípade vám blahoželám a teším ma tento váš prístup. E, vy ste začali zo e, CETA, takže aj ja budem hovoriť o CETA pre EPP. Je to veľmi dôležitá téma a samozrejme mm, je tu starý svet a nový svet, ako to niekto nazval. Eh, závisí aj, je tu ratifikácia národnými parlamentami, ale ešte stále máme za sebou proces viacerých rokov rokovaní. Máme tu očakávania predstaviteľov priemyslu, podnikov, vrátane malých a stredných podnikov na oboch stranách partnerov, teda Európskej únie a Kanady. CETA môže naštartovať naše hospodárstva, môže vytvoriť nové pracovné príležitosti, čiže nie len podpísanie, ale samozrejme ideálne by to bolo podpísanie pri príležitosti samitu EU Kanada na jesen tohto roku, ale predbežné uplatňovanie je veľmi dôležité takže budeme musieť na rade, prosím vás, dať tento signál, pán minister, a prosím vás, bojujte za dočasné uplatňovanie, je to naozaj zásadné, ťažké povedať, či to bude 98, 97, ale proste je vyše 90 dohody CETA, CETA je o obchodnom styku, je to zmiešaná dohoda, to je pravda, ale predovšetkým sa jedná o obchodný styk a my potrebujeme predbežné uplatňovanie. Samozrejme, hovorili ste o dôveryhodnosti a hovorili ste o tom, o čo ide, ako veľa vecí ide. To je všetko dôležité, ale najdôležitejšie je záujem našich podnikov a našich hospodárstiev. Takže to je ten hlavný odkaz EPP. Smerom k vám samozrejme Eh, status eh, Číny, to je takisto dôležité, včera sme si prečítali vyhlásenie na samite EU Čína, vyhlásenie predsedu komisie pána Junckera, ktorý jednoznačne povedal, že štátu trového hospodárstva a otázka nadmerných kapacít v Číne spolu súvisia, takže to musíme zvážiť Samozrejme musíme najprv počkať na to, čo, s čím príde komisia. A ešte posledná vec, stručne, konkrétnym e, spisom medzi tými, ktorí ste spomenuli, konfliktné minerály, to je veľmi dôležité. Máte tam prístup trojky následných predsedníctiev e, holandské predsedníctvo odvedlo kus práce, takže poprosím vás, pokračujte v tomto naštartovanom procese. Ďakujem pekne. Pán Rodriguez za SAD. Pani Rodriguez. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda aj pánovi ministrovi, za to, že ste tu. Ja by som chcela upozorniť na niekoľko otázok, kde by som potrebovala od vás upresnenie. V prvom rade ste hovorili, že je veľmi dôležité e, zabezpečiť transparentnosť, ktorá, ako iste viete, je aj prioritou tohto parlamentu. Ja by som chcela vedieť, ako Eh, vnímať eh, zverejňovanie mandátov, rokovacích mandátov v týchto veľmi dôležitých obchodných rokovaniach. Eh, my napríklad často nevieme, aký je mandát a toto podľa mňa nie je transparentnosť, pretože hneď ako je mandát, tak by mal byť verejný alebo teda chcem vedieť, aký máte na to názor. A ďalej, aký, ako vnímate rozdiel medzi stan, stanoviskom tohto parlamentu ktorý vyjadrí e, formu nejakého uznesenia a stanoviskom komisie. Veľmi často tieto dve veci rozchádzajú a e, konkrétne v oblasti TISA a e, tie obchodné dohody v konečnom dôsledku by mali byť schvalované v tomto parlamente a preto je potrebné počúvať aj naše odporúčania. No a pokiaľ ide o Mercosur, tak by som chcela poznať váš názor na nezaradenie kapitoly E, ktorá sa tam nedostala, na to možno je nejaký dôvod e, a možno e, je možné rozšíriť ten súčasný mandát, aby sa tam dostala aj kapitola o ochrane investícií, ktorá tam chýba. A pokiaľ ide o vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou, ma prekvapilo, že sa tam nespomína vôbec Čile. Čile je Čile jasne dalo najavo, že chce rozbehnúť proces modernizácie obchodnej dohody aj pani Mogherini vlastne povedala, že je to, že je to v našom záujme aj, aj pani Malmström, ale zatiaľ som nepočula žiadne, eh, o, o žiadnych konkrétnych krokoch, čiže chcel by som vedieť, aké, aká je priorita vášho predsedníctva v tejto otázke. E ďakujem. Pán Zavaril, pán Zahradník, ďakujem pekne. Ja by som chcel podať, pridať k tomu taký, taký susedský rozmer. Teší ma, že predsedníctvo sa presťahovalo opäť do Strednej Európy, do jednej z krajín V4, navyše do krajiny, s ktorou moja krajina má 70 rokov spoločnej histórie, takže to je len milé. Po druhé, nemám veľmi čo dodať k tej prezentácii, pretože všetko, čo som si želala, čo som chcel počuť, tak som tam počul. Potvrdilo sa to, čo som očakával, že Slovensko ako otvorená, exportne orientovaná ekonomika má zmysel pre medzinárodný obchod a pán minister vo svojej prezentácii uviedol všetky dôležité bilaterálne a multilaterálne dohody, ako aj rokovania, ktoré prebiehajú a myslím, že to spravil profesionálne, Určite bolo dobré to, čo sme si vypočuli na záver o komplikovanom vzťahu, ktorý nás ešte čaká. To znamená, ako si máme nadefinovať naše stanovisko, e, smerom k udeleniu štatútu trhového hospodárstva Číne pretože na jednej strane, to je pravda, že musíme splniť svoje medzinárodné záväzky, ale na druhej strane musíme chrániť domácu produkciu, európsku produkciu pre všetkým niektorých štátov a niektorých segmentov, napríklad oceliarstvo či ťažký priemysel vo všeobecnosti. Takže to je takisto dobré, že to tu zaznelo. Takže nemám žiadne zásadné otázky, žiadne pripomienky ale principiálne som spokojný s programom slovenského predsedníctva a môžem Slovensku len poprať, aby sa mu to vydarilo a aby z tých vytýčených cieľov dosiahlo slovenské predsedníctvo, aby sa mu podarilo dosiahnuť vytýčené ciele a dúfam, že tento výbor bude vždy pomáhať, že bude aktívne a pozitívne prispievať. A to je asi všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne Marike Schák. Ďakujem pekne, pán minister. Ja sa ospravedlňujem, že som prišla trošku neskoro, ale asi ste tu už počul, vedeli. Dem- sú demonstrácie v meste a sú uh, v podstate blokujú časť mesta je v súvislosti s rokovaniami o TTIP. Ich slogan je TTIP game over, TTIP hra skončila. Takže ja neviem, e, majú pocit, ako by to bola hra. Ja sa pýtam, ako vy hodnotíte to, o čo ide vlastne. Navrhli ste veľmi ambiciózny program v oblasti e, medzinárodného obchodu a kľúčové otázky súvisia si aj s tým, čo sa stane s dohodou EU-Kanada. Ako si predstavujete dôsledky, ak by ratifikačný proces neúspel? Takisto by som vás poprosila, aby ste povedali niečo viac k tomu predbežnému uplatňovaniu CETA. Vo svojich úvodných vystúpeniach ste to tak povedali, že ste proti predbežnému uplatňovaniu časti investícií. Je to stanovisko rady, alebo je to stanovisko vašej štátnej vlády. A takisto by som chcela počuť trošku viac, ako si rada vykladá zmluvy. Minulý týždeň sme videli, že komisia sa odklonila od e, rady svojho právneho odboru a z politických dôvodov vyhlásila CETU za zmiešanú dohodu. Ale Samozrejme, rada a všetci ministri, ako veľmi dobre viete, nepotrebujú Európsku komisiu aby ste požiadali národné parlamenty o hlasovanie, aby ste zapojili národné parlamenty do prebiehajúcich rokovaní od prvého počiatku tých vecí, ktoré sú dôležité v obchodných dohodách. E, a nielen teda parlamenty, ale aj mesta, obce, samozprávu, občianskú spoločnosť, zainteresovaných, e, mimovládne organizácie, všetkých, ktorí, všetkých, ktorí môžu mať záujem o túto tému e, Takisto tá CETA je v podstate veľmi kritizovaná. Pýtam sa, aké by boli dôsledky podľa vás, ak by CETA bola game over, ak by to už skončilo? Aké by to bolo dôsledky pre EÚ ako rokovateľa v rámci medzinárodných dohôd, ale doho- aké by to malo dopady aj na vnútorný trh, keď si chceme konkurovať na globálnej scéne? A vítam vašu pripomienku k transparentnosti. Pýtam sa, prečo rada nezverejňuje mandáty obchodných rokovaní napríklad rokovaní s Tuniskom. My tu žiadame transparentnosť, potrebujeme väčšiu transparentnosť, je to pre našich občanov a je prekvapivé, že často rada je proti zverejneniu mandátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A za GUE. Pán Helmut Scholz, ďakujem za obsiahle predstavenie programu, pán minister. Vidím tu veľa spoločných bodov s so obchodnou stratégiou komisie Trade for All. To znamená, že počas vášho predsedníctva, tak ako to bolo počas holandského predsedníctva a pravdepodobne aj počas malckého, tu budeme mať ten, ten komplexný prístup. Dovolte, aby som sa obmedzil na niekoľko zásadných bodov, ktoré sú pre mňa dôležité. Ja sa pripájam k predbrečníkom a takisto sa pýtam na CETu, ale chcel by som presnejšiu informáciu. Čo si myslí Rada o novom systéme ICS, čiže vlastne nová variácia ISDS, teda ten nový súd, e, má na to Rada e, nejaký názor a aká bude pozícia Rady vo vzťahu k začleneniu tohto E, tejto novej inštitúcie do už prebiehajúcich obchodných rokovaní s inými tretimi štátmi. To by ma e, zaujímalo. A ďalšia vec, ako hodnotí Rada partnerstvo s Európskym parlamentom? Bude Európsky parlament rozhodujúcim partnerom pre Radu pri legislatívnej činnosti? Je dôležité, aby e, je dôležité, že Parlament žiada modernizáciu nástrojov ochrany obchodu ako predpoklad na to, aby um, mohli členské štáty modernizovať svoju vlastnú hospodárskú kapacitu vnútroštátnu. Mňa by zaujímalo, akú pozíciu má Slovensko k tomuto aj vaša krajina, pretože sa hovorí veľa o nadbytočných, nadmerných kapacitách, napríklad Číny, to ste spomenuli aj vy. A ako zaobchádza rada s tým, že aj my máme nadmerné kapacity, aby e, sme mohli mať nejaký e, rozumný hospodársky e, vzťah s Čínou. Nechceme predsa obchodnú vojnu s Čínou. Nevidím tu žiaden, žiadne svetlo na konci tunela zatiaľ, ani po poslednom samite EU-Čína. A ešte k téme Európsky parlament. Povedali ste, že rada v novembri bude mať pozíciu k dohode o voľnom obchode s Peru, Kolumbiou a vyjadri sa k Ekvádoru. Podľa mňa je to príliš neskoro, pretože parlament bude de facto postavený pred uh, nutnosť uh, rýchlo vy, uh, vypracovať nejakú svoju pozíciu, rýchlo sa vyjadriť a to naozaj nie je demokratické. Takto sa nesmie zaobchádzať s priamo volenými zástupcami. Ďakujem. A za zelených Janik Žado. Ďakujem pekne, pán minister. Áno, oznámili ste pri CETA to, že časť investícia, tá najkontroverznejšia, časť e, e, riešení, teda vzťahov, sporov investor, štát nebude súčasťou predbežného uplatňovania a samozrejme ide o to, že by parlament rada potvrdili tento projekt. To znamená, ako to vyzerá na rade, je potrebná k tomu jednomyselnosť, ale teda je to aktuálne stanovisko rady. Tá myšlienka, že táto časť investície a táto časť ICS e, e nespada do národných kompetencií, pretože Európska komisia má to iný názor. Európska komisia neustále opakuje, že podľa nej má jednoznačné právne stanovisko v tom zmysle, že CETA je na 100% európska zmluva a že teda politicky, aby potešili štáty, je schopná to akceptovať ako zmiešanú zmluvu a my teda chceme vedieť, ako to vlastne je, kto je za čo kompetentný. Naozaj môžeme seriózne sa pustiť do procesu ratifikácie CETA bez toho, aby sme poznali názor Európskeho súdneho dvora, pretože je tu právna medzera jednoznačná a podľa mňa to je eh, veľmi prekvapivé. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je dobré, že to bude zmiešaná dohoda, pretože ja osobne som veľmi európsky orientovaný. Ja nie som za to, aby sme obchodnú politiku akoby znárodňovali, aby to patrilo teda členským štátom, ale dohody o voľnom obchode, otázka globalizácie a diskusia prebieha tak, diskusia v národných parlamentoch je k tomu nevyhnutná jednoducho, ale na jednej strane povieme národným parlamentom, dobre, zúčastnite sa ratifikácie a zároveň v, e, v každom prípade podľa komisie a podľa rady čiastočne, ešte skôr ako to ratifikujete, to aj tak už je vyriešené niekde inde. To je trošku prekvapivý postup. Čiže na jednej strane poviete, e, dobre, ste preto príslušní, ale ten proces je taký, že e, tá vaša právomoc bude minimálne spochybnená, ak nie vôbec daná bokom. To je trošku taký čudný postup e, v súvislosti s tým predbežným uplatňovaním. A ešte posledná vec k otázke Brexitu. Dobrou správou je tá, že Mr. Bean nie je e, šéfom diplomácie, ale ak Spojené kráľovstvo naštartuje teda ten článok 50, čo spravíte napríklad s CETA a s kvótou na meso? ako budeme od toho kamihu, keď e, Spojené kráľovstvo spustí e, proces podľa článku 50, čo spravíme s kvótou pre meso a čo budeme robiť s obrannými obchodnými mechanizmami? Spojené kráľovstvo bojovalo naozaj e, za určité e, pravidlá neviem, bude v podstate naozaj Spojené kráľovstvo naďalej mať silné slovo pri riešení týchto otázok? Ďakujem ešte tri požiadavky o slovo, potom uzatvoríme zoznam rečníkov a dostane slovo minister. Prvá rečnička, nech sa páči, pani Quisthout Rowold. Väčšina otázok už bola položených. Pán minister, ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás a že ste nás takto podrobne informovali. Agenda pre obchodnú politiku je veľmi nabitá bohatá. Vy máte optimisticky povedané 4 mesiace času a z tých 4 mesiacov ešte, ešte budú ukrátené o sviatky, takže naozaj vám želám veľa úspechov a veľa radosti z práce počas tohto času, obdobia. Chcem vedieť, aká je vaša pozícia, respektíve aká je pozícia rady. Vy hovoríte, odhliadnúc od toho, čo ste povedali, chcete, Hovoríte, že na jednej strane že nechceme mm, poškodiť TTIP, ale na druhej strane tu máme tie z, zmiešané dohody, čiastočné ratifikácie. Vy teda vravíte, že nechcete čiastočný TTIP, ale toto už naozaj je rozdrobená dohoda, e, rozdelená na menšie kúsky. Je to rozpor podľa mňa. E, odporuje si to, čo ste povedali a ja chcem vedieť, ako si predstavujete najbližšie týždne v tomto ohľade. Ďakujem. Ďakujem. Karolíne Kraswalde, Heinz, nech sa páči. Dobrý deň, pán minister. Mám trošku obavy keď počujem o štatúte trhového hospodárstva pre Čínu, že rada ešte nemá pozíciu, že chce ešte počkať na to, čo navrhne komisia. Myslím si, že je už naozaj na čase, aby sa s tým niečo robilo, pretože v decembri tá dohoda VTO vyprší a ja chcem od vás vedieť konkrétne, čo si o tom myslíte, pretože naozaj času nám už neostáva mnoho a vieme, že je tu naozaj v hre veľa keď Čína má dostať tento štatút, ide predsa o pracovné miesta, o rôzne veci, ktoré sa odrážajú na európskom hospodárstve potom. No a ja chcem počuť od vás konkrétnejšiu odpoveď. Akú máte pozíciu? Akú zaujmete pozíciu? Ďakujem. No a posledný rečník. Pán malé a stredné podniky, teda pán Paul Rybich. E, ďakujem veľmi pekne Áno, obchod hrá veľkú úlohu, najmä pre malé a stredné podniky. To je pravda. My si samozrejme želáme, aby globalizácia získala nejaký právny rámec. Potrebujeme bezpečnosť pre malé a stredné podniky. A preto VTO a rokovania na úrovni VTO a takisto bilaterálne dohody a TTIP sú dôležité. Vždy musíme zohľadňovať v ich kontexte malé a stredné podniky. Pokiaľ ide o CETA a TTIP, 28 ehm, vlád vždy poskytlo rokovací mandát a moja otázka je, ako získali vlastne vlády tento ehm, mandát, jednotlivé vlády, či sa spýtali aj národných parlamentov, či ehm, sa rokovalo pri udeľovaní mandátu v národných parlamentoch. Vieme, že napríklad mandát predsedu bol naplnený um, celý Čiže všetky žiad- požiadavky členských štátov boli zohľadnené. A zhodujeme sa na tom, že komisia pozitívne rokovala, dokonca aj e, sa doriešila otázka riešenia sporov dodatočne, vyriešil to pán Juncker. Otázkou je, či vlády a národné parlamenty stoja teraz za tým, čo e, dali, aké úlohy dali komisii. Je to teda zmiešaná dohoda teraz a chcem vedieť, či vy definujete, aká časť bude spadať do vnútroštátnej agendy, čiže aká časť sa bude e, určovať na národnej úrovni a aká časť tej dohode, dohody sa bude schváľovať v Európskom parlamente. Toto je pre nás veľmi dôležité. Keď som prichádzal teraz do parlamentu, som videl, že okolo parlamentu e, sa zhromažďujú veľmi drzí lobbysti, ktorí protestujú proti, proti TTIPu. TTIP ešte nie je ani dokonca dorokovaný. Všetko je ešte otvorené a niektorí si myslia, že už nepotrebujeme obchodovať vôbec, že si vystačíme s chudobou. To s tým ja nesúhlasím. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, teraz máte možnosť odpovedať. Thank you, Chairman. Uh, if you Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja, ak mi dovolíte, tak by som e, odpovedal po slovensky. Vážené poslankyne a poslanci, myslím, môžu počúvať tlmočenie. Ďakujem pekne všetkým e, paniem poslankyniam a pánom poslancom za otázky, ktoré v zásade sa týkali veci, ktoré som už hovoril vo svojej reči a týkali sa predovšetkým CETY, týkali sa TTIPu, udelenia statusu trhovej ekonomiky pre Čínu. Boli spomenuté aj transparentnosť, o ktorej som hovoril Mercosur. E, takže skúsim tak e, postupne sa vrácať k tým niektorým otázkam. Chcem povedať, že na niektoré aj nebudem vedieť odpovedať, pretože nemusím na všetko vedieť odpovedať a možno, že niektorých neuspokojím e, kolegov poslancov ale budem sa snažiť e, výzvam v ústrety. Čo sa týka CETY. Ešte raz chcem zdôrazniť, že CETA je pre slovenské predsedníctvo politickou prioritou a je vlajkovou loďou obchodnej politiky EÚ, pretože je to dohoda s významným partnerom z G7, ktorá, tu sa trošku opriem o pána Rubiga e, z jeho z jeho posledných slov, táto dohoda prispieje k hospodárskému rastu a k vytváraniu pracovných miest v Európskej únii. Preto máme záujem ju podpísať. Komisia, komisia ešte raz hovorím, predložila minulý týždeň Rade a Európskemu parlamentu návrh rozhodnutia, návrh rozhodnutia Rady na predbežné uplatňovania a návrh rozhodnutia Rady na uzatvorenie dohody. SK Press Okamžite začalo práce v rade na týchto návrhoch s cieľom podpísať dohodu CETA na samite s Kanadou v oktobri. Pracujeme taktiež na otázke predbežného uplatňovania dohody, ktorá je zásadnou, zásadnou z pohľadu našej kredibility voči Kanade. V tejto chvíle je veľmi ťažké predpovedať tento výsledok, teda výsledok tejto diskusie, teda aký bude rozsah predbežného uplatňovania a ktoré ustanovenia uplatňovať na predbežnej báze nebude možné. Ale ochrana investícií, vrátanie investičného tribunálu nebude predmetom predbežného uplatňovania, pretože je to požiadavka väčšiny členských štátov. A takto sa vyvíja diskusia v Rade. Čo sa týka TTIP. Pýtali sa viacerí poslanci, napríklad aj pani Šáke. E, na oboch stranách Atlantiku je snaha o dosiahnutie ambicioznej a vyváženej dohody. A to ešte pred koncom tohto roka. E, podarilo sa dosiahnuť e, dohodu a, a do, podarilo sa dosiahnuť e, dôležitý pokrok, ale ešte stále ostáva veľa práce, ťažkej práce pred nami a výsledky prebiehajúceho kola rokovaní 14. E, kola budú veľmi dôležité, ako sa bude ďalej pokračovať v rokovaniach a či vôbec bude úspešná celá dohoda. Ako som hovoril, my nie sme za to, aby bola urobená dohoda TTIP Light, buď to bude dohoda so, všim, so všetkým, čo k tomu patrí, alebo takú dohodu, aby sme si len podali ruky pre Európsku komisiu. E, nie je potrebné robiť. E, myslím si, že e, budeme k tejto téme určite diskutovať na neformálnom samite ministrov pre trade, ktorý bude 22. a 23. septembra v Bratislave a podobne ako téma ohľadom SETI, podľa, takisto to bude aj téma ohľadom TTIPu a predpokladám, že aj e, market economy status pre Čínu. Viaceré otázky boli e, ku market economy status, pýtal sa, pýtala sa, pýt, hovoril o ňom pán Winkler, pýtala sa pani, hovoril o ňom pán Zahradil, aj pani Heinz spomínala eh, market economy status. V rezolúcii z 12. mája eh, takto. Ešte stále nemáme k dispozícii návrh komisie. Rada zatiaľ nezaujala žiadne stanovisko k udeleniu štatutu trhovej ekonomiky Číne. Môžete mi, pani Heinz, hovoriť, že ako to je možné. Ja som na čele rady týždeň prečo nezaujala rada stanovisko, ja vám v tejto chvíli nemôžem odpovedať, ani neviem odpovedať, pretože máme, mali sme pred sebou predsedníctvo eh, holandské, nedošlo k nejakému stanovisku. Dohoda v rámci e, eh, trialógu je, že komisia má predložiť návrh rade, to sa zatiaľ neudialo a keďže sa to neudialo, rada nemá k čomu zaujímať stanoviská. Napriek tomu si myslím, že táto otázka ako udelenie štatútu trhovej ekonomiky Číne možno nebude ani na úrovni schvalovaná alebo dohadovaná na úrovni ministrov pre trade, ale bude na najvyššej politickej úrovni dohadovaná, niekedy na jeseň tohto roka, pretože to už nie je niekedy len o trade, ale je to o politických aspektoch takýchto dohôd. A niekto sa pýtal, akým spôsobom akým spôsobom to ovplyvňuje a, e, Slovensko a k tomu sú aj tie TDIs. E, my sme krajina, ktorá bude určite postihnutá v prípade, že by bol e, udelený štatút e, trhovej ekonomiky pre Čínu. My máme silný e, oceliarský priemysel, e, ceny ocele z Číny nám e, ohrozujú jedného z najväčších e, zamestnávateľov v krajine to znamená, Slovenská republika má v tejto otázke úplne jasno. To ale neznamená, že to bude nejakým spôsobom ovplyvňovať e, naše predsedníctvo v Rade a my sa budeme snažiť e, pôsobiť ako vyvažujúci faktor v týchto otázkach. Viacero otázok bolo k tzv. negociačným mandátom. Rada verí, že je v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo zmluv okamžite a plne informovať parlament počas celého procesu prostredníctvom notifikovania všetkých rozhodnutí, ktoré rada príjme v tomto ohľade. Čo sa týka negociačných mandátov, ktoré sa, alebo kde sa často objavujú dôverné informácie, rada bude preskúmovať od prípadu k prípadu každú žiadosť, ktorú Európsky parlament predloží na získavanie utajovaných informácií vrátanie negociačných mandátov. Vzhľadom na nedávnu žiadosť zasla tomuto výboru obchodnú časť negociačného mandátu pre modernizáciu globálnej dohody EU-Mexiko. Potrebné kroky budú zabezpečené na to, aby došlo k jeho rýchlemu zaslaniu. Včera Koreper takisto súhlasil so zaslaním textu rozhodnutia, ktorým Koreper udelil súhlas komisii zahájiť bilaterálne rokovania o dohode o voľnom obchode s Indonéziou. Ako predsedníctvo sa budeme snažiť nájsť rýchlu dohodu členských štátov v Rade aj ohľadom zaslania negociačného mandátu pre spustenie rokovaní o voľnom obchode s Tuniskom. Čo sa týka zverejnenia negociačných mandátov, rada tak urobila aj vo vzťahu k TTIPu, TISE a SETE, e, najmä kvôli obrovskému záujmu verejnosti, ale však dovolte mi zdôrazniť, že rada je názoru, že rokovanie o obchodných dohodách si vyžadujú istý stupeň utajenia, aby bola zachovaná efektivita rokovaní. Veľmi jednoducho cítim tu od vás takú nevraživosť, ale možnosti niektorí pôsobili v rámci, pôsobite v rámci e, profesionálneho života aj v obchodnej oblasti a asi keď tiež predávate svoj dom alebo svoj pozemok, sa snažíte dosiahnuť najlepšie dohody a najlepšie výhody pre e, vašu stranu a tiež nezverejňujete, za koľko ste predávali ten pozemok alebo aby ste to neuľahčili susedom a podobne. Takže si myslím, že aj z hľadiska taktiky a z hľadiska obchodnej politiky musí byť e, aj Európska únia e, taký partner, ktorý by mal mať aj výhody z hľadiska vyjednávania, takže e, nemyslím si, že je zámerom niečo nezverejniť, že nechce či už rada alebo komisia, aby sa ctení členovia parlamentu o veciach dozvedeli, ale je to skôr otázka vyjednávania, a taktiky a konečnom dôsledku všetky dôležité dokumenty máte v istej chvíli k dispozícii, pokiaľ už nie je ohrozené obchodné, obchodné tajomstvo. Ešte bola jedna otázka ku Číle. Slovenská republika podporuje modernizáciu obchodnej časti asociačnej dohody s Čile, ktorá bola uzavretá ešte v roku 2003 Európska komisia pripravuje internú dopadovú štúdiu. V prípade úspešného skupiny exercise by Európska komisia predložila návrh mandátu na začatie rokovaní najskôr v roku 2017. SK Press, e, počas, počas SK Press sa neočakáva schvaľovanie negociačného mandátu ani začatie negociácií. Pán predseda, skúsil som odpovedať na väčšinu otázok, ktoré ste mi dali. Ehm, ďakujem pekne. <laughs> Minister, once again, thanks a lot. Ďakujem pekne, pán minister, ešte raz za to, že ste prišli medzi nás prediskovať priority vášho predsedníctva. A myslím si, že kolegovi určite povedali, že sa jedná ambiciózny program. Želáme vám veľa šťastia okrem Brexitu sú to naozaj ťažké body na vašom programe. Všetko vám vám všela šťastia, veľa úspechov. A ako som povedal, budeme v kontakte a budeme spolupracovať, e, ako to najlepšie pôjde. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Dobre, vážení kolegovia. Teraz pristúpime k hlasovaniu. Najskôr, samozrejme, mm, potrebujeme hlasovacie karty, pretože záverečné hlasovania budú menovité. A preto vás poprosím, aby ste použili teraz v skúšobnom hlasovaní vaše hlasovacie karty. Und ich öffne jetzt die Probeabstimmung. Otváram uh, skúšobné hlasovanie. Liebe Kollegen, stimmen Sie bitte. Kolegyne, kolegovia, hlasujte prosím. Končím skúšobné hlasovanie. Dobre, môžeme pristúpiť k prvému skutočnému hlasovaniu. Ide... Nech sa páči. Prepačte, ja budem hlasovať e, ručne, pretože nemám kartičku, pretože som prišla neskoro. Dobre, v poriadku. Takže prvé hlasovanie. Výsledok trialógu o tzv. o tovaroch, ktoré sa e, dajú použiť na muče, mučenie. 24. maja sme po trialógoch dosiahli konečný výsledok, teraz máme záverečný text, potom čo sme to očistili jazykovo a právnicky, ten text. Myslím, že ste si to mohli pozrieť a e, môžete skonštatovať, že naozaj je to úspech parlamentu. Ďakujeme našej um, spravodajkyni Mariete Schake za prácu. Mariete, Chceš ešte niečo k tomu povedať? Uh, Ďakujem, pán predseda. Myslím, že už nemám veľmi čo dodať. Ďakujem všetkým kolegom za spoluprácu. Môžeme začať hlasovať. Môžeme teda začať hlasovaním. Je to len jedno hlasovanie elektronické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Vynikajúci výsledok, je to schválené. No a ešte pokiaľ ide o politické skupiny, toto bude hlasované na septembrovej plenárke pre vašu informáciu. A pokiaľ ide o um, také verejné propagovanie našej práce, mali by sme požiadať o rozprávu na plenárke, aby sa verejnosť o tejto správe dozvedela. Ja. Ähm, ich möchte nur mal fragen, wie, wie haben Sie denn... Chcem sa spýtať, ako ste hlasovali vy, e, za alebo proti? zdržali ste sa. Nech sa páči. K rokovaciemu poriadku, prosím. V budove je možné si e, vziať e, vlastne zabudnutú hlasovaciu kartu len pre vašu informáciu. V Bruseli aj v Štrásburgu kedykoľvek môžete dostať e, opäť va- vašu hlasovaciu kartu. Ďakujem. Áno, snažím sa práve e, o to. Ďakujem. Bod 16. Partnerská dohoda o, so štátmi SADC, e, spravodajca pán Lambsdorff. Máme tu pozmeňovacie návrhy, e, ktoré, z ktorých veľká časť bola vyhlásená za neprípustné, ale pozmeňovací návrh 2, o tom by sme mali hlasovať. Takže kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to zamietnuté. Pristupujeme k elektronickému záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 22 za, 10 hlasov proti a 1 sa zdržal hlasovania. Je to schválené, gratulujem, pán Lambsdorff. Dann kommen wir zu einem wundervollen Bericht. Ešte jedna vynikajúca správa. To sú e, štatistiky o zahraničnom obchode. Je to nekonečný príbeh, dúfajme, že ho dnes ukončíme. Rada bola trošku neflexibilná doteraz, ale teraz už máme spoločný text, ktorý odráža výsledok trialogu. Otváram hlasovanie o týchto um, štatistikách o externom obchode. E, končím hlasovanie. Takže máte teraz hlasovaciu kartu. Takže máme kompletný výsledok 30 za. Traja sa zdržali hlasovania. Gratulujeme, ďakujeme. Bod 18. Rozšírenie dohody s Čínou o Chorvátsko. Otváram rovno hlasovanie. A končím hlasovanie. Je to veľkou väčšinou prijaté Gratulujeme, pán Winkler. Bod 19. Rozšírenie GATTS o Chorvátsko. Otváram hlasovanie taktiež. Končím hlasovanie. 31 za. Dvaja sa zdržali. Bod 20. Pán Zalber, e, mimochodom gratulujeme k vašej práci. Teda bod 20 e, budúce vzťahy AKT a EÚ po roku 2020, potom čo vyprší dohoda z Kotonu. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to. Pozmeňovací návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím. Je to schválené. Kompromisný návrh 1 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 8 ako doplnenie ku kompromisu 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Pozmeňovací návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to zamietnuté. Kontrola. Dobre. Žiada sa kontrola. Kontrolujeme 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Aj to si overíme. Čiže pozmeňovací návrh 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. 22. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 26, druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to zamietnuté. 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to zamietnuté. Je 31 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? To si overíme. Čiže 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 3, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, je to schválené. 40, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, je to zamietnuté. 41, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, Zamieta sa. 42. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. E, zamietnuté. 43. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 46 za. Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 4A za, proti, zdržali sa, schválené, kompromis 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené, 57 za, proti, zdržali sa, Zamieta sa. 59 za, pardon, dve časti. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 64 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 65 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 66 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 66. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 7, 67 za, proti, e, zdržali sa, zamieta sa. 68 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to takisto schválené veľkou väčšinou. Pedro, gratulujeme ti. Teraz bod 21. Stratégia EÚ po dohode, eh, jadrovej dohode s Iránom. Kompromisný návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Je to schválené. Eh, kto je za pozmeňovací návrh 1, kto je e, proti, kto, je, e, kto sa zdržiava. Myslím, že je to zamietnuté, ale overíme si to. Čiže pozmeňovací návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Kompromis 2 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 3, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Kom, e, 17 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Kompro, e, pozmeňovací návrh 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to zamietnuté. 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 25 za ako možné doplnenie za, proti, zdržali sa, je to schválené. 26 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 37 e, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 32 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 39 odpada. Pe 45, 45 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to schválené, ale radšej si to overíme. 45 za. Prepačte, elektronické hlasovanie. Končím e, hlasovanie. Je to schválené, ako som hovoril. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, e, schválené. 46 za, proti, zdržali sa. Zamietnoc, zamieta sa. 50 za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. 51 za. Proti. To odpada, prepačte, pomýlil som sa. 52 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 53 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 55 za, prepačte, 54 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 55 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa. Je to schválené. 57 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, je to schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz pristúpime k záverečnému hlasovaniu. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to veľkou väčšinou schválené. Gratulujeme. A teraz pristúpime k poslednému hlasovaniu a to je parlamentná kontrola a monitorovanie e, dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC. Máme tu ústnú otázku pre komisiu za otázku na ústne zodpovedanie. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. A myslím, že toto je takisto veľkou väčšinou schválené. A tým končím hlasovanie. Bolo to dnes len polhodinové hlasovanie.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 liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Zdá sa, že niektorí kolegovia by chceli odísť z tejto miestnosti. Takže vás poprosím, aby ste odchádzali potichu. A potom ďalší bod nášho programu je, uh, sú Mm, činnosti monitorovacích skupín. A myslím si, že to je veľmi plodná práca. Naozaj môžeme zblízka sledovať rokovania. A posledný mesiac sme naozaj e, monitorovacia skupina bola veľmi aktívna, bolo tak 17 zasadnutí mala táto skupina, čo svedčí o tom, že sme naozaj veľmi aktívni a určité také odkazy z monitorovacej skupiny Spojené štáty a TTIP, 4 stretnutia 19. apríla zástupcom hlavného negociátora Higo Hubnera 13. kolu, potom 3. mája s Ignácio výsledky 13. kola 29. júna e, štúdia textu, dopad na normy a regulácie, hodnotenie rizika EU-USA. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a samozrejme sme pri príprave 14. kola 13. júna sa stretli znova ako monitorovacia skupina a po letnej prestávke Hneď budeme mať zasadnutie monitorovacie skupiny na tému výsledky 14. kola. Takže naozaj sledujeme zblízka, čo sa deje v rokovaniach a je jasné, že budeme hovoriť o dopadoch výsledkov 14. kola aj po letnej prestávke. Stredná Amerika a Kuba. Ďakujem pekne, pán predseda. Mali sme stretnutie s veľvyslancom Kuby za prítomnosti DG Trade. Žiaľ, EASO sa nezúčastnilo bez toho, aby uviedli dôvod. Bolo by to bývalo zaujímavé, pretože diskutovali sme predovšetkým o politickom dialogu a mm, spolupráci, o tejto dohode. Veľvyslanec najprv požiadal, aby sa teda ukončilo spoločné stanovisko 1996. Pani veľvyslankyňa teda tvrdila, že úzka spolupráca v oblasti obchodu, dialógy, obchodných otázkach, integrácia Kuby do svetového hospodárstva, to sú všetko ciele, ale nie dohoda o voľnom obchode teraz, ani teraz, ani v budúcnosti. To bol jasný odkaz. DG Trade hovoril o aktuálnom stave dohode o dialogu a spolupráci. Je to zaujímavé, že Kuba nemôže požívať už výhody GSP. Je tu obchodný deficit zo strany Kuby. To je zaujímavý vývoj v určitých oblastiach hospodárstva, noví aktéry a e, kubánskom hospodárstve. Napríklad e, ľudia, ktorí sa začalo akoby ľudia, ktorí pracujú pre seba. Asi 75 výroby potravín E, len na 28 e, plochy polnohospodárskej. Je to zaujímavé, ak e, určité vlastníctvo a vlastné iniciatívy môžu znamenať pre hospodárstvo aj v iných oblastiach. Čo sa týka aktuálneho stavu PDCA, momentálne máme 18 bilaterálnych investičných dohôd e, Kuba a členské štáty počas posledného diskusného kola v marci 2016 E, sa dotiahla dokonca táto dohoda, avšak zatiaľ ešte nebola zverejnená. Eventuálne uzavretie by mohlo byť koncom roku 2016, začiatkom roku 2017 a potom vieme všetci veľmi dobre, že je tu bežný riadny postup ratifikácie a diskusie o eventuálnom predbežnom uplatňovaní pred ratifikáciou zo strany všetkých členských štátov. Samozrejme, Kuba bude oveľa rýchlejšia ako Európa v tomto prípade, ale to je taká univerzálna výzva. Nehovorím iba o CETA, TTIP a podobne. Viem, že sme mali stretnutie s veľvyslancami zo krajín Strednej Ameriky. Oni takisto nás vyzývali, spomeniem to tu takisto, vyzývali k tomu, aby sme zasiahli na úrovni rady, aby členské štáty urýchlili trošku proces ratifikácie, pretože je to hamba. Trvá nám viac ako dva roka, aby sme ratifikovali takéto dohody, hoci je tu určitá jednomyselnosť ohľadom ich obsahu. Jednoducho, to nemáme čomu podstatniť. Táto dohoda samozrejme má tri kapitoly, politický dialog, spolupráca a obchodná spolupráca. Samozrejme, to nie je dohoda o voľnom obchode, sú tam mnohé odvolávky na hlavné ciele VTO hlavné oblasti spolupráce, prekažky, technické prekážky obchodu, sanitárne, fitosanitárne otázky, clá a tak ďalej, špecifický článok o investíciách na podporu predvydateľného pod prostredia pre investorov, to je súčasťou dohody a samozrejme tam revízna doložka, to znamená revízia budúcnosti. Bol to samozrejme zaujímavé východisko a tá cesta bude veľmi dlhá. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno, tá veľmi, veľmi dlhá cesta. Monitorovacia skupina SADAK zasadla 26. apríla, diskutovalo sa o SADAK IPA a práve sme dali súhlas teda k tejto dohode. Japonsko 3. mája ako e, slovenský pán minister spomenul, rokovania idú trošku pomaly, e, pretože boli voľby v hornej snemovni už minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami a teraz dúfame, že sa to teda trošku urychli. Dohoda o environmentálnom tovare, monitorovacia skupina zasadla 27. júna po 14. rokovacom kole a boli tam aj zástupcovia zainteresovaných strán a určitých sektorov, konkrétne napríklad e, výrobcovia bicyklov, ako príklad. A ako som už spomenul včera, táto dohoda o environmentálnych tovaroch na dobrej ceste. Magreb, Magreb 24. mája, zasadná monitorovacia skupina a bolo slubné vypočuť si výsledky prvého kola rokovaní EU Tunisko a som hlboko presvedčený o tom, že toto je dôležitá téma a že môžeme podporiť rozvoj Tuniska. TISA. Mali sme dve zasadnutia monitorovacej skupiny 21. mája a 30. júna po 17. a 18. rokovacom kole. A na poslednom stretnutí sme diskutovali pani Reding, pani spravodajkynia hovorila o aktuálnom stave rokovaní TISA Južná Ázia. Monitorovacia skupina zasadla 30. mája. Zameraná, toto stretnutie bolo predovšetkým na práva pracujúcich, to znamená, boli tam ILO, zastupcovia odborov a podnikov. Riešili sme otázku implementácie udržateľného kompaktu pre Bangladeš, diskusie o iniciatíve EÚ. Mimochodom, čakali sme na túto iniciatívu už veľmi dlho, takže komisia to pripravuje, pripravuje dlho a dúfam, že ten výsledok bude dobrý, keď to tak dlho pripravujú. A GSP plus uplatňovanie pre Sri Lanku. Moldavsko, monitorovacia skupina zasadla 31. mája o pomoc obchodu, o tom sa diskutovalo. Mercosur 29. júna. Diskutovali sme o ponuke prístupu na trh pre Mercosur. A to bola takisto podľa mňa plodná snaha. Potom grupa, monitorovacia skupina pre všetkým pre východnú Afriku a západnú Afriku 12. júla. Helmut, chceš niečo k tomu povedať? K IPA? Včera, pán predseda, sa konala e, veľmi podrobná výmena názorov vo veci Afriky. E, včera sme hovorili o dohodách EPA s východoafrickým spoločenstvom. A tu je otázka, čo s ľudskými právami? Um, ako to bude so všeobecnými hospodárskymi partnerskými dohodami, či prispejú k rozvoju uh, v týchto štátoch Afriky a v monitorovacej skupine sa hovorilo o dohode EPA s východnou Afrikou a hovorilo sa o tých rozporoch, čo z toho vyplývajú. Bola tam komisia, boli tam mimovládky, majú samozrejme veľmi odlišné názory na uzatváranie týchto dohôd EPA. Boli tam aj ambasádori troch afrických štátov z Kene, z Ugandy a z Rwandy. A domnievam sa, že výmena názorov v monitorovacej skupine bola dôležitá um, je to dobrý vstup pre ďalšiu prácu na týchto dohodách o, o e, hospodárskom partnerstve a myslím si, že na africkej strane je aj ochota podpísať, ale boli sme zaskočení správou, že Tanzánia e, zatiaľ nezamýšľa sa pripojiť k tým dohodám EPA. Ten proces stále ostáva otvorený. Mm, poprosím vás, aby ste sa zaoberali eh, aj naďalej s východnou Afrikou a sledovali, ako to bude na, mm, ako, ako to, sa to bude vyvíjať s tými dohodami. Ďakujem. Potom 12. júla sme zasadli ako monitorovacia skupina. Hovorili sme o Ázii, konkrétne Filipína, Filipíny, Indonézia. Viete, že sme začali rokovania s Filipínami a na zasadnutí tejto monitorovacej skupiny sme hovorili o výsledkoch prvého kola a zdá sa, že to vyzerá takisto slubne s Filipínami. Ako viete, komisia začala rokovanie o obchodnom styku EU-Indonézia. Čiže mnohé rokovania prebiehajú a dúfam, že komisia naozaj je v tom dobrá, je schopná, aby má dosť kapacít na to, aby e, zvládla všetky tie rokovania. A na záver, jedno z pálčivých tém je otázka Číny. Za posledný deň boli v Pekingu rozhovory EU Čína a otázka štátu tutorového hospodárstva, tá nás čaká, takže odovzdávam slovo pánovi spravodajcovi. Pán predseda, áno, my sme mali stretnutie monitorovacej skupiny, ale neza, nezameriavali sme sa na udelenie štátu tutorovej ekonomiky. To nebola pre monitorovaciu skupinu najväčšia priorita, ale hovorili sme o investičných e, rokovaniach s Čínou. Toto sú vlastne pre nás najdôležitejšie veci. My sme už absolvovali medzi EU a Čínou 11 kôl rokovaní o investičnej zmluve. Ona sa nazýva komplexná zmluva o investíciách, to je oficiálny názov. A existuje konsolidovaný text, ktorý bol spracovaný a e, my sme, inform- my sme boli informovaní o obsahu našim e, teda hlavným negociátorom EÚ, ktorým je pán Rupert Schneiderlich A dôjde vlastne k výmene ponúk. No a je tu zmiešaný prístup, teda e, vo vnútroštátnom prístupe bude negatívny zoznam a e, v trhovom prístupe bude pozitívny zoznam. Takže tieto ponuky sa teraz e, dojde, dojde k výmene a je možné, že, to dojde, že k tomu dojde už aj v septembri, ale myslím, že včera alebo dnes bolo prijaté rozhodnutie na samite EU Čína, to zatiaľ nevieme ale um, každopádne je našim úmyslom uh, zorganizovať septembri 12. kolo rokovaní. Uh, komisia spracúva posúdenie udržateľnosti a, vplyv, a vplyvu, čo je vec, ktorá zaujíma aj parlament a bude o tomto hodnotení publikovaná aj uh, priebežná správa. Ako ste videli, minulý týždeň v Štrásburgu bola vypracovaná nová stratégia EU Čína, ktorá, ktorú vypracovala služba Európskej únie pre vonkajšie záležitosti. A jedna dôležitá vec je, že signál od našich firiem a priemyslu je taký, že vývoj klímy v priemysle a vo firmách v Európe v tejto chvíli znepokojivý. E, spoločnosti a obchodné komory, teda konkrétne obchodné komora Európskej únie, nás e, informujú o nových taktikách v Číne, ktoré zabraňujú e, európskym firmám v prístupe na trh. Teda očakávania našich firiem sú negatívne a máme vlast, mali sme na monitorácii skupine nielen hlavného negociátora, ale aj pána Čaja, ktorý je šéfom čínskej misie. Teda e, rokovali sme o tých všeobecných, teda, pardon, to je pani, nie pán, rokovali sme o všeobecných e, bodoch e, čínskej pozície a v mnohých veciach sa ona vyhla konkrétne odpovedi, pretože hovorila, že nie je súčasťou rokovacieho týmu na čínskej strane. Naše stanovisko zostáva rovnaké čínska protistrana hovorí, že, e, by to, to, že to sú veci, ktoré by mali byť skôr zapracované v FDA, pardon, v FTA, nie v investičnej zmluve, napríklad e, otázky prístupu na trh, to je z našej strany veľmi dôležitá rozsiahla vec. A hovorili sme o e, zmluve o uľahčení obchodu na zasadnutiach G20 a určite filozofickej myšlienke alebo teda koncepcii, kde Čína nám vlastne naznačuje, že tieto veľké multilaterálne zmluvy TTIP a iné z čínskeho pohľadu môžu e, byť v rozpore s našimi politikami vo VTO, ale je to otázka filozofie a e, s čínskou protistranou si vždy treba vymieňať tieto informácie. To je bežný proces, čiže my e, v septembri budeme výbor znova informovať o pokroku. Ďakujem. Pán Edmars? Ja mám dve úplne odlišné otázky. Jedna sa týkala e, toho, čo ste spomenuli vy, pán predseda, o, o Sri Lanke. Takže aj keby tam nič nebolo, tak mi aspoň povedzte, že tam nič nie, alebo skrátka dajte mi vedieť, aký je stav. A k Číne je obava e, v mojom volebnom obvode, že štatút trhovej ekonomiky pre Čínu jednoducho sa pretlačí, bude a to veľmi skoro. A to má, veľké, e, to má veľký dopad, e, dlhodobý dopad, a, mm, ale samozrejme aj krátkodobý dopad, e, ktorý je veľmi veľký. Takže keby ste sa vedeli vyjadriť aj k tomu. Je to teda obava, ktorú majú určite aj ostatní kolegovia na výbore. A, Neviem, či to bolo až také zaujímavé, čo som chcel povedať, ale to sú dve veci, ktoré ma zaujímajú. Tak k Sri Lanke pokračuje predseda. Je žiadosť e, o GSP+. Musí sa to riešiť delegovaným aktom a v tejto chvíli potrebujeme zvážiť, či je tých 27 podmienok splnených alebo nie. Diskusia teraz prebieha takto sú tam rôzne e, aspekty, ktoré sa týkajú životného prostredia, a označovania. A k Číne e, sa vyjadrí pán Winkler. Áno, ja musím povedať, že aj moji e, voliči mi dali najavo, že sa obávajú zavedenia trhového štatútu pre Čínu a nedávno tu parlament schválil uznesenie, ktoré hovorí veľmi jasne, a to, aby sme sa mali odvíjať. My chceme, a to uznesenie to hovorí veľmi jednoznačne, my chceme, aby Európska únia mala funkčné obchodné nástroje po decembri, čiže to je jasná vec. Potrebujeme e, vytvoriť niečo. A tento parlament sa tiež vyjadroval, alebo teda komunikoval aj s ocelárstvom, ktoré je veľmi zraniteľné z tohto pohľadu, a iné odvetvia. Pokiaľ bude nejaké, nejaký náznak toho, pretože teraz ďalší krok vlastne je na komisii. Komisia by mala prísť niečím. Parlament vyjadril svoj, svoje stanovisko a teraz má komisia prísť s nejakým návrhom. A ak sa pozriete, čo sa čo povedal včera v Pekingu v Číne e, nielen Jean-Claude Juncker, ale aj Cecilia Malmström, tak možno 20. E, júla, teda budúci týždeň, ešte stále nebude návrh komisie, takže budú prebiehať nejaké e, predbežné stretnutia, prieskumné stretnutia a otázka je, aký návrh od komisie vlastne Na Tento návrh by mal obsahovať e, funkčné TTI, teda musí to samozrejme e, prospievať e, našim voličom. Ja nechcem hovoriť ďalší rečník o tejto veci, rozbiehať diskusiu, lebo tá diskusia prebieha ide Ja súhlasím s tým, čo ste naznačili ako riešenie, ale ak hovoríme o vašich voličoch, tak e, myslím, že treba povedať britským, hlas, britským voličom, že práve britská vláda takmer dva roky sa vspierala modernizácii e, týchto obchodných obranných nástrojov, takže e, je povinnosťou vlád všetkých 28 členských štátov Európskej únie sa s týmito dôsledkami vyrovnať a toto treba jasne povedať a musí to byť transparentné. Ak sa nedostaneme do situácie, kde budeme jasne hovoriť, kto kde o čom rozhoduje, o akom probléme, tak e, potom e, vlastne zaprvé tomu nebudú rozumieť občania, nebudú chápať, čo sa deje v Európskej únii, aká politika sa tu vlastne sleduje. A preto by som chcel poprosiť, aby ste komunikovali voči vašim občanom, voči vašim voličom veľmi presne a jasne, aby, a dajte im najavo, aby vyvíjali tlak na britskú vládu, pretože tá má v tomto veľké slovo. Myslím, že na toto musím zareagovať, hovorí pán Dartmouth, lebo to je naozaj e, veľmi priamo pertinentná otázka. V prvom rade britská vláda doteraz e, nepreukázala nejaký veľký záujem o moje slova, lebo nie som členom britskej vlády. Ja patrím, ani, ani proste moja strana tam nie je. Takže omývať si e, ruky, ako nás učí nový zákon nie je veľmi dobrou odpoveďou na problémy. Ja si myslím, že britská vláda v tomto zastáva úplne pochybený názor. A politika voči Číne bola e, prioritou e, Johna Osborna, e, ktorý bol celkom správne zbavený svoje funkcie. A ja, ja teda dúfam, že nová britská vláda, že nový minister financí a ostatní vo vláde e, konečne prídu k názoru, ktorý zdieľa s nimi asi každý na svete, že Čína jednoducho má dumpingové ceny, a to osobitne v oblasti oceli. A ak Čína chce štátu trhovej ekonomiky, tak e, je veľmi komplikované e, alebo bude vedom veľmi komplikované potom zavádzať nejaké obrané obchodné opatrenie. Takže, drahý kolega, Máte veľkú pravdu, ja s vami súhlasím a určite sa budem snažiť e, e, tie vaše veľmi vnímavé pripomienky premietnúť do, svojich, do svojej komunikácie s britským občanom a voličmi, ale vzhľadom k tomu, že viete, čo sa deje, tak dúfam, že dojde aj k zmene politiky. Áno, čo tá sa tu nová koalícia, hovorí pán Lange, <laughs> tu v parlamente. Uh, noví koaliční partnery, vidím sa tu, nachádzajú. A ja si myslím, že diskusie o tejto veci budú môcť pokračovať e, e, aj po letnej prestávke 20. júla bude e, komisia o tomto rokovať. Možno bude návrh a po dovolenkách, možno už na začiatku septembra hádam, bude na stole návrh Helmut. Ja som to nechcel naťahovať, pán predseda, ale chcem odpovedať druhému kolegovi že musíme veľmi exaktne popísať veci a ak je väčšina e, vašich e, oceliární v indických rukách, no tak potom e, sa treba baviť aj o tom, čo tieto firmy robia pre modernizáciu výroby ocely pretože, a to, to, to sa tiež týka dumpingu, lebo ak nerozvíjame naše, e, našu schopnosť, e, alebo teda nenapredujeme, nezlepšujeme, nemodernizujeme výrobu, a Číňania to robia, tak e, nemôžeme od nich žiadať, aby znížili produkciu. To není. to, to nie je len otázka dumpingu. Minimálna mzda v Číne v oceliarstve je vyššia než napríklad v Bulharsku alebo v Rumunsku. Takže pozor, je to vec, ktorú tiež musíme riešiť. Čiže, čiže komunikujte voči občanom aj to, že je to tento aspekt, lebo e, je tu spolupráca s tretimi krajmi, ktorá je v záujme občanov. No, nechceme teraz hovoriť, hovorí pán Lange o e, štatúte trhovej ekonomiky. Budeme mať, dúfam, nejaký návrh e, po lete na stole, o ktorom budeme môcť rokovať, ako, ešte, ako iste viete. Nie je to vždy čierno-biele, nie, je to, nie je tam vždy jasne definovaná pravda a nepravda. Takže je to komplexná vec, o ktorej budeme musieť e, e, komunikovať, rokovať. Ako iste viete, bod 24 bol odložený a e, k bodu 25 nemám nič, teda tento známy bod rôzna, tak pristupujem k bodu 26. Nasledujúca schôdza sa bude konať 31. augusta a 1. septembra. A tým sa dostávam k záverečnému slovu, ktorým je e, želanie oddychu počas e, dovolenky. Želám, aby ste načerpali energiu e, na to, čo nás čaká po lete, čo určite bude veľká výzva, takže pekné dovolenky, pekné leto a dovidenia.